Ladies and gentlemen, please. Thank you. Ich möchte Sie herzlich begrüßen. Takže vás srdečne vítam. A teším sa, že táto konferencia sa napokon aj zorganizovala. Je mi nesmierne cťou, že tu máme že tu máme prezidenta Vrhovnej rady, takisto máme tu aj predseda Európskeho parlamentu a e, rovnako sa tešíme aj účasti komisára Hána, aj e, e, odborníka pána Coxa, ktorý je veľmi dôležitým politikom práve vzhľadom na jeho Eh, aktivitu smerom na spoluprácu s Ukrajinou. Vítam vás eh, tu prítomných z Ukrajinského parlamentu, Európskeho parlamentu. Eh, je tu aj veľvyslanec Turbinsky. Vítajte. A verím, že tá atmosféra, ktorá vznikla v rámci našej skupiny pre podporu demokracie vo väzbe na spoluprácu s Ukrajinou, a predovšetkým ten program spolupráce mm, zastáva veľmi dôležitú úlohu, takže spomenul by som dve udalosti. E, asociačná dohoda bola ratifikovaná a vlastne udialo sa to simultánne v EP a vo Vrchnej, Vrchovnej rade. A v podstate táto konferencia sa zorganizovala na základe dohody, ktorý podpísali mm, mm, mm, obidve strany. Kolega Plenkovič ako predseda našej ukrajinskej delegácie bude ďalej eh, viesť eh, eh, tento projekt a náš kolega Pet Cox je takisto čulý a aktívny v implementácii toho projektu a myslím si, že v rámci týchto aktivít sa sa vnáša, je, vnáša úsilie na všetky a zrejme aj z našej strany môžeme prespieť predovšetkým e, vzhľadom na e, hlboké skúsenosti, ktoré máme, porispejeme rukou k dielu, k e, reformnému procesu v parlamente a viem, že stabilita v parlamente je možná na základe rôznych väčšinových tlakov. EP má svoje problémy, aj vy máte svoje problémy, ale je dôležité nachádzať východiska v duchu spolupráce. A budeme mať priestor na e, širšiu diskusiu a kladieme veľký dôraz na to, aby reformný proces, e, e, o ktorý sa zasadzujete, E, presadzovanie práva spravodlivosti, vytvorenie e, právneho štátu, e, zmena ústavy a vôbec tá zainteresovanosť na reformnom procese je veľmi dôležité a vieme, že boli sme už aj v minulosti, nie všetky boli E, zdarile je e, počas týchto dní priestor na to, aby ste sa aby ste komunikovali s rôznymi pracovnými skupinami a to prinesie ovocie v prospech spoločného cieľa E, e, e, nezávislá demokracia postavená na princípoch právneho štátu, že skutočne to bude Ukrajina, ktorá aj po ekonomickej stránke funguje na základe prítomnosti a spolupôsobenia prvých mechanizmov. Veríme, že tak, tak ako doposiaľ sme naďalej presvedčení o tom, že budeme vás podporovať v boji proti agresorovi Rusku a kým Minská dohoda nebude implementovaná, my sľubujeme, že nezrušíme sankcie voči Rusku. Teraz dáme slovo kolegovi Plenkovičovi. Ďakujem pekne. Vrchovnej gospodine Grojsman. Ďakujem za slovo, pán Brok, pán predseda Šulc, pán predseda Vrchovnej rady, pán komisár Hahn, kolegovia, dámy a páni. Je pre mňa veľkou cťou, že som poslancom parlamentu, ktorý má na starosti implementáciu programu inštitúciálnej pomoci a rozvoja kapacít eh, Vrchovnej rady. Som veľmi rád, že môžem byť tu na začiatku Ukrajinského týždňa v Európskom parlamente. Teší ma, že sa vás toľko zúčastnilo tejto schôdze. Ja som líder eh, európskeho budovania kapacít a podpory spolu s kolegom Semerakom a ďalšími kolegami sa venujeme tejto záležitosti a každý týždeň je týždeň Ukrajiny. Nie je to len tento týždeň. Hovorím to ako priateľ, ako kolega. Hovorím to v mene Európskeho parlamentu, ktorý sa maximálne snaží vám pomôcť v procese mierovej reintegrácie okupovaných oblastí ako Donetsk, Luhansk a Krym. Chceme vás podporiť aj pri implementácii asociačnej dohody. aj v mene našich výborov, aj činnosti pre e, ambasádora Damienského. Správa, ktorú pripravil e, pán Cox v spolupráci s expertmi, tak tu vykonával inkluzívnym spôsobom, pretože e, k jej vypracovaniu prispelo veľa zúčastnených strán a inštitúcií. Tí, všetci, všetci títo aktéry podporujú Verchovnú radu, aby táto budovala svoje kapacity a táto správa poslúži ako základ našej podpory Verchovnej rady a celého demokratického politického systému Ukrajiny. Takýmto spôsobom sa vynasnažíme pomôcť vášmu parlamentu, aby bol pripravený na ďalšie fázy európskeho integračného procesu. Naozaj ma veľmi teší, že po pozorovateľskej misii, ktorá prebehla pred 4 mesiacmi, keď som vypracoval správu a navrhoval som predsedovi Šulcovi a pánovi Brokovi, aby zorganizovali takýto týždeň. Tak sme sa k tomu dopracovali a verím, že to je začiatok novej fázy našich medziinstitucionálnych vzťahov, ale aj administratívnej spolupráce, ktorá bude obsahom dohody, ktorú podpíše Európsky parlament a Vrchovná rada. Želám vám počas ukrajinského týždňa veľa úspechov. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem kolega eh, eh, Brok, aj kolega, ďakujem kolega Plenkovič. Aj z mojej strany eh, srdečné privítanie adresujem mojemu proťažku, pánemu Krojsmanovi, ktorý je vlastne predsedom Ukrajinského parlamentu. Toto cestou aj vítam poslancov Ukrajinského parlamentu. Vítajte komisár Han na pôde P a obzvlášť srdečne vítam bývalého predsedu Európskeho parlamentu Peta Coxa. E, dámy a páni, mám tu pripravený prejav, ale nebudem to čítať, pretože to, čo som chcel povedať, povedali predrečníci a aby som teda ešte viac vyzdvihol, ako sú šikovní kolegovia a sú to šikovní kolegovia, pretože mi vzali slova z úst. A poviem aspoň toľko, že vám chcem poďakovať za vašu účasť a v podstate uvedomte si, že teraz píšeme dejiny parlamentu. E, to, čo e, e, robí EP v spolupráci s ukrajinským parlamentom v takejto podobe e, je jedinečná záležitosť. E, nikdy predtým e, sa také niečo neudialo a v podstate vďaka modernej technológii sme schopní aj prostredníctvom telemostu sa vidieť a počuť. A ale ja chcem hovoriť o obsahu našej spolupráci. Tá by mohla byť vzorom pre iných. E, máme, máme konkrétne e, požiadavky od iných parlamentov, ktorí boli inšpirovaní e, našim vzťahom s Ukrajinou. E, skutočne bolo to povšimnuté a preto už mne boli adresované dopity, či aj s inými parlamentami by nebolo možné realizovať obdobu toho, čo má EP s Ukrajinou. Jednoducho tá spolupráca zameraná na demokratizačný proces je veľmi dôležitá úloha a e, veľmi, bude to veľmi napínavá spoločná cesta Európy a Ukrajiny. E, takže chceme e, pozdraviť aj e, poslancov z celého radu národných parlamentov z EÚ a samozrejme aj kolegov tu priamo z EP. A myslím, že nám všetkým je jasné, že žijeme vo veľmi turbulentných časoch, nielen na Ukrajine, ale aj v EÚ. My s veľkou pozornosťou sledujeme prácu a E, e, fungovanie parlamentu v Kieve a vždy, keď vás vidím na obrazovke, e, vždy si pomyslím, že máte úžasnú prácu, preto, pretože ja som si myslel, že úloha predsedu EP je komplikovaná, ale musím sa priznať, E, že, e, že e, čo sa týka teda takého náboja, tak je to skutočne neporovnateľné s tou prácou, ktorú máte vy, vážený kolega. Domnievam sa, že je veľmi dôležité poznamenať, e, že i napriek tomu, že táto naša spolupráca žiada e, výkony, nie je to na úkor práce e, ukrajinského parlamentu. V týchto turbulentných časoch potrebujeme silnú Ukrajinu. A jednoducho musíme si uvedomiť, že v našej bezprostrednej blízkosti, susedstve, sa dejú dramatické udalosti, e, ktoré apelujú na naše humanitárne záväzky. Je to obrovskou výzvou pre EÚ a v podstate EÚ v súčasnej dobe zažíva krízu solidarity, e, utečenecká problematika, tá e, stojí na nohách solidarity. Jednoducho nemôžeme spochybňovať základný princíp solidarity a to z hľadiska dovnútra EÚ aj navonok. A e, máme tu teda predsedu aj e, e, e Liban, libanonského e, e, parlamentu. Libanon má 4 milióny e, obyvateľov, 1,5 milióna utečencov. Na, k tomu e, predstavte si, že 30 ľudí v Libanone sú utečenci. E, Európska únia sa nemôže dohodnúť na tom, či e, jeden milión e, ľudí, alebo aspoň 500 tisíc nejako rozdelí pomedzi 28 členských štátov. Preto sa musíme pozrieť dovnútra, spýtovať si svedomie, e, pretože o to lepší budeme poskytovať pomoc o to lepšie budeme e, e, môcť e, formulovať argumenty, keď smerom dovnútra plníme tieto slova. A je dôležité, aby Európska únia bola navonok dôveryhodná. A to môže byť len, ak je dôveryhodná smerom dovnútra. E, myslím si, že je dôležité konštatovať na tomto mieste, že ekonomická a finančná spolupráca EÚ a Ukrajina je e, ústrednou témou a nesmieme v nej poľavovať. A O tom zrejme ešte e, viac pohovorí komisár Hahn. Dotkne sa aj veľmi komplikovanej témy vízovej politiky a aj Európsky parlament sa v tejto veci angažuje. Vieme, že musia byť splnené určité závažné kritéria. Chcem sa poďakovať srdečne všetkým tým, ktorí e, prispeli rukou k dielu e, k tejto spolupráci a k správe, e, ktorá pod velením Peta Coxa uzrela svetlo sveta. A určite e, e, nestačilo by len napísať správu, formulovať správe odporúčania, a potom založiť tú správu do šuflíka je dôležité e, e, pozerať sa ďalej, aké budú následné kroky, ako, bude, ako budú implementované tie odporúčania. A chcem tu e, verejne deklarovať, že Pet Cox bude dohliadať, a verím, že bude dohliadať na ďalšou implementáciou obsahu tej správy. Musíme si uvedomiť, že Pet Cox je nielen náš európsky, ale medzi časom už srdcom aj ukrajinský e, e, priekopník. E, jednoducho chcem vám zaželať veľa úspechov vo vašej práci. Chcem sa vám poďakovať za dobrú spoluprácu a opakovane vás chcem uistiť o tom, že drvivá väčšina poslancov EP je na vašej strane. Je na strane Ukrajiny ktorá stojí e, e, pred výzvami, obdobnými výzvami ako EÚ, pretože aj vy, aj my bojujeme o budúcnosť. A veríme, že Európsky parlament vám prispieje k tomu aj naplniť tieto ambície. Ďakujem. Thank you very much. President Schulz, I would like to give the floor now. Ďakujem pekne. Pán Šulc, dal by som teraz slovo pánovi predsedovi Grojsmanovi. Nech sa páči, máte slovo. Veľmi šanovný pane prezidente Šulc. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Šulc, vážený pán Brok, pán Plenkovič, vážený pán Cox, pán komisár Hahn, vážení kolegovia, prvom rade by som sa chcel poďakovať za posunenie našej spolupráce a za príležitosť spoločne otvoriť túto konferenciu. Myslím si, že dnešný deň bude historicky dôležitý z pohľadu našich vzťahov. Bude to deň, ktorý bol začiatkom kvalitných a odvážnych zmien v činnosti ukrajinského parlamentu. Som presvedčený, že nikdy predtým v histórii našich vzťahov sme nemali naozaj takto reprezentatívnu delegáciu ukrajinského parlamentu v Európskom parlamente. Je to na jednej strane logické, je to však aj symbolické, pretože všetci čelíme výzvam, na ktoré musíme adekvátne zareagovať. Samozrejme, počas revolučných čias sa tieto vzťahy skvalitnili. Dochádza tu poprvýkrát k tomu, že predseda Európskeho parlamentu hovoril v ukrajinskom parlamente, bolo podpísané memorandum o porozumení. Potom tu bola tiež misia na vyhodnotenie potrieb ukrajinského parlamentu. Tých vecí je viac a som presvedčený o tom, že sa musíme zmeniť a čo najrychlejšie. Dnes sme sa tu stretli, aby sme hovorili o týchto zmenách a aby sa z ukrajinského parlamentu stala silná, transparentná, efektívna inštitúcia. Bez preháňania môžeme povedať dokonca európska inštitúcia. Sme si všetci vedomi toho, aké je to dôležité. Všetci vedia, akými ťažkými časmi Ukrajina prechádza sú to externé výzvy, ktoré na nešťastie sú ešte posilnené politickou a hospodárskou krízou. Myslím, že nepreháňame, keď povieme, že dopad politickej krízy, ktorú e, prechádzame, nazývame vládnou krízou. A naše spoločné konzultácie s väčšinou poslancov e, nám ukazuje, že všetci naozaj hľadáme efektívne riešenia a ktoré nepozastavia naše európske reformy, naopak posilňa ich. Chceme spojiť proeurópsku väčšinu, aby sme schválili potrebné zmeny na transformáciu našej spoločnosti a vytvoríme udržateľné mechanizmy na to, aby sme zabránili ďalším krízam. Politickým, sociálnym aj hospodárskym krízam. Je to naša povinnosť a verím, že sa nám to podarí vyriešiť dojde k novým voľbám a myslím si, že väčšina ľudí by v tejto chvíli povedala nie, ešte máme pred sebou veľa práce, kým k tomuto dojde, máme aj veľa príležitostí, ktoré musíme využiť. Naša krajina musí byť úspešná bez ohľadu na to, koľko prekážok e, sa vyskytne. Som si istý, že sa nám podarí dopracovať ku kompromisu a dospieť k týmto cieľom. Taktiež by sme sa mali pokúšať e, bojovať za správne zákony taktiež, aby nám e, ruská agresivita ne, nespôsobila zdržanie pri prijatí reforiem, pretože to by presne Moskva rada videla, aby sme, aby sme odkladali tieto reformy, ale to sa nesmie stať. Kolegovia, dnešná schôdza nie je len e, symbolickým stretnutím, kde sa preukazuje solidarita Európskeho parlamentu k Ukrajinskej vrchovnej rade. Je to v prvom rade ukážka, že existuje politická dohoda pokiaľ ide o asociačnú dohodu e, medzi Ukrajinou a Európskou úniou. Európske princípy a hodnoty, ktoré sú jadrom tejto asociačnej dohody by neboli možné bez toho, aby nás Európsky parlament dostatočne podporoval. Špeciálne partnerstvo s Európskym parlamentom má za cieľ hĺbkovú reformu Verchovnej rady a my sme pripravení tieto reformy sami naštartovať, aby sme posilnili demokraciu na Ukrajine. Už od minulého roka sme e, pár vecí urobili, je to na, máme nové e, digitálne technológie, umožnili, že vo Verchovnej rade máme efektívnejšiu správu dokumentov a tiež tra, väčšiu mieru transparentnosti smerom k občanom. Avšak to nie je všetko. Máme veľa problémov, ktorým ukrajinský parlament každodenne čeli, ktoré musíme vyriešiť. Je tu veľa nedostatkov, ktoré vyplávali na povrch Hovoríme o etike, disciplíne, kvalite navrhovaných zákonov, aj o účasti. Myslím si, že s tým všetci budete súhlasiť. Prepracovanie administratívneho aparátu parlamentu a výborov a poslancov. To, treba vyriešiť taktiež to, koľko práce majú výbory s návrhmi legislatívy. To je ďalší problém. Preto je inštitúcia oslabená. Je to vlastne dedičstvo minulosti, ktoré musíme prekonať. Chcel som sa poďakovať pánu predsedovi Šulcovi, pánu Brokovi aj pánu Plenkovičovi za to, že podporili návrh na vyslanie misie na vyhodnotenie potreb Verchovnej rady. Chcel by som sa poďakovať tiež lídrom frakcii e, poslancom Ukrajinského parlamentu za ich ochotu pracovať týmto smerom a zmeniť fungovanie Verchovnej rady. Vážení kolegovia, som vám veľmi naozaj vďačný za vašu spoluprácu. ti by som sa chcel poďakovať predsedovi Koksovi. za diagnózu aktuálnej situácie vo Verchovnej rade jeho e, management a líderstvo v tejto oblasti bolo naozaj veľmi precízne za uplynulé mesiace. Som mu za to vďačný. Хочу Chcel by som povedať, že správa, ktorú e, tu dnes predstavujeme, je spoločná. Je to spoločné úsilie, ktoré bolo vypracované aj za spolupráce s ukrajinskými poslancami. Takéto partnerstvo nám umožní nastaviť si spôsoby, implementácia vypracovania cestnej mapy. Vytvorenie demokratickej verchodnej rady, ktorá by mala byť naozaj transparentná, to je našim cieľom. Verchovná rada by mala spĺňať eh, predstavy všetkých Ukrajincov. Dúfam, že tým prispiejeme k stabilnej budúcnosti Ukrajiny. Ukrajina potrebuje silnú inštitúciu, ktorá bude fungovať na základe právneho štátu a ktorá bude príkladom demokratického procesu už bez ohľadu na to, ktoré strany budú vo väčšine, ktoré budú v opozícii alebo kto bude predsedom Verchovnej rady. Náš prístup na implementáciu tejto historické reformy by sa mal sústrediť na to, že tu nejde o jednotlivcov, ale o celú inštitúciu snímam o tom, že dojde čas, kedy už E, nebude kríza trvalo hrozbou pre Ukrajinu. Verchovná rada vždy hrala kľúčovú úlohu pri riešení všetkých zásadných kríz za uplynulé roky. A myslím si, že predviteľný a silný parlament bude musieť čeliť menej krízam a riešenie kríz bude jednoduchšie a profesionálnejšie. Bude to naše spoločné víťazstvo. Chcel by som povedať, že by sme si mali uvedomiť, že tie reformy musia začať od nás samých a som presvedčený o tom, že implementácia tohto ambiciozného spoločného plánu obnoví európsky parlamentalizmus na Ukrajine. A po tom, ako budú tieto reformy implementované, sa opätovne zrodia inštitucionálne kapacity ukrajinských inštitúcií dokážeme to spolu. Smerujeme k víťazstvu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A teraz dávam slovo pánu predsedovi Koksovi. Pán predseda, pán predseda Vrchovnej rady, pán predseda Elmar Brok, pán Plenkovič, veľvyslanec Tombisky a vážení hostia. Je mi skutočne dnes veľkým potešením povedať, že moje srdce sa teší, keď tu vidím toľko ľudí naraz na jednom mieste, aby sme sa spolu podelili o rozhodnutie konať spolu Európania a Ukrajinci v našom záujme, v vašom záujme, spoločnom záujme. Gratulujem Európskemu parlamentu a Verchovnej rade, že sa ujali tejto jedinečnej iniciatívy. Ďakujem pánovi Plenkovičovi, Brokovi, kolegom za to, že to pripravili eh, práve v tomto období. Ja si nezaslúžim chválu za túto správu, ktorú sme pripravili. Je to kolektívna práca, preto chcem v mene všetkých poďakovať týmu pracovníkov Európskeho parlamentu za ich odbornosť, angažovanosť a chcem sa poďakovať medzinárodným a ukrajinským konzultantom, ktorí prišli so svojimi znalosťami a profesionalitou a vyjadrili svoje názory v našo, našej správe. Ďakujem aj organizáciám občianskej spoločnosti a medzinárodným partnerom a organizáciám, ktorí nám pomohli s touto prácou. Najmä ďakujem spik- e, e, vedúcim politických skupín, predsedom skupín, podpredsedom, poslancom za to, že sa s nami stretávali, podelili o názory a ďakujem aj pracovníkom ukrajinského parlamentu za to, že nám otvorili dvere a ukázali nám, ako fungujú. Mali sme tú čest, že sme sa mohli stretnúť s mnohými dobrými ľuďmi, ale niektorí z nich pracujú aj v ťažkých okolnostiach, za ťažkých podmienok. Môžeme tieto podmienky zmeniť a takto im umožníme dosiahnuť všetko, čo si želajú pre svoju krajinu. Všeobecne to tak platí, že politika a silné osobnosti nie sú si navzájom neznámi. Taktiež je to takmer všeobecnou pravdou, že vo veľkom priestore po bývalom sovietskom zväze sú silné politické osobnosti, ktoré musia žiť so slabými politickými inštitúciami. Ak je tu jedna myšlienka, ktorá prenika celou správou, tak je to presvedčenie, že kľúčom k transformácii, k demokracii, spoločnosti, ekonomiky na Ukrajine je práve vybudovanie silných a nezávislých inštitúcií. Jean Monnet po druhej svetovej vojne inšpiroval k procesu európskej integrácie a ja chcem citovať to, čo povedal. Nič nie je možné bez človeka, nič nie je možné bez mužov a žien. tiež povedal, nič netrvá, ak nie sú inštitúcie. A toto je to kľúčové pochopenie toho, ako dosiahnuť pokrok. Ukrajina prešla mnohými traumami v posledných rokoch. Krv nevinných, ktorá sa rozliala na Majdane počas revolúcie dôstojnosti, krv zranených a mŕtvych v Dombase. Dovolte, aby som citoval jedného veľkého filozofa osvietenectva, profesora Filipa filozofie z Edimburskej univerzity koniec 18. storočia David Hume a povedal, keď sme začali spolupracovať, tak nastalo, nastala skutočná liečba. Je to vtedy, keď e, rozlievame náš pot a nie krv. A to chcem povedať občianskej spoločnosti, politickým predstaviteľom, poslancom, partnerským skupinám na Ukrajine, ktorí spolupracujú na tomto reformnom procese, tak ja som hlboko presvedčený, že proces transformácie a zmeny sa podarí vtedy, keď budete rozlievať spoločne pod za novú Ukrajinu, za Ukrajinu, ktorej bud- na ktorej budovaní sa budú podielať občania, občianská spoločnosť, poslanci, členovia vlády. Tu by som chcel pripomenúť to, čo e, e, vo mne stále rezonuje. Bolo to za, v januári za zimného dňa v roku 61 vo Washingtone DC, keď mladý. E, prezident Kennedy má svoju inauguračnú reč a povedal niečo Američanom, čo by som ja povedal dnes Ukrajincom. Nepýtajte sa, čo vaša krajina môže spraviť pre vás, ale vy ako Ukrajinci sa spýtajte, čo môžete spraviť pre svoju vlast. Táto správa je jedným krokom v tomto smere a chcem vám povedať, že včera aj dnes, keď som sa stretol s vedúcim predstaviteľmi Vrchovnej rady, Cítil som veľkú silu z tej jednoty účelu, ktorú ste vyžarovali. Preto vás vyzývam, aby ste túto jednotu využili, chopte sa jej. To, čo vám tu hovoríme a čo ste nám ukázali tu v Bruseli, zoberte so sebou do Kieva a rozlievajte spoločne svoj pot. Takto sa vám podarí vybudovať novú Ukrajinu každý z vás dostane kópiu tejto správy potom ako formálne ukončíme naše stretnutie. Táto správa bude aj k dispozícii na webovej stránke parlamentu v angličtine a v ukrajinčine. A teraz mám veľmi príjemnú úlohu predstaviť a odovzdať kópiu našeho, našich kolektívnych znalostí pre vašu kolektívnu budúcnosť predsedom oboch parlamentov. Ďakujem veľmi pekne, Pat. A teraz dávam slovo komisárovi Hanovi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedovia. Chcem naozaj využiť túto príležitosť, aby som sa poďakoval Európskemu parlamentu a spolupracovníkom za zorganizovanie tohto ukrajinského týždňa a ďakujem aj za to, že prišli sem e, poslanci z Ukrajiny v týchto ťažkých časoch, lebo problémov je veľa, ale je dôležité, aby sme aj v tejto fáze vývoja boli vo vzájomnom dialogu a je to aj dobrý príklad e, pre Európu, aj oblasti mimo Európy, že môžeme žiť v takejto spolupráci a realizovať ju, pretože my všetci si želáme úspech Ukrajiny a môžem len za Európsku komisiu zopakovať plná podpora, aj keď ide napríklad o otázku územnej celistvosti. Tu nemôžeme ustúpiť ani o milimeter. Tu musia sa veci realizovať a plniť. A potom sa bude môcť hovoriť o zrušení sankcií. Ale musím povedať aj naopak, tá ťažká situácia na východe Ukrajiny, a to si plne uvedomujeme, nemôže byť ospravedlnením toho, že sa nerealizujú dôležité reformy, pretože reformy sú mimoriadne dôležité vzhľadom na veľkosť a počet obyvateľov krajiny vidíme, že pri všetkých týchto problémoch, ktorým Ukrajina čeli a ktoré sú pravdepodobne jedinečné v celosvetovom meradle, e, sa v krajine podarilo dosiahnuť významný pokrok v poslednom roku. A to je aj výsledok vašej spolupráce, vašej konštruktívnej práce. Provizorné na implementácia DSF je rozhodujúcim krokom vpred. A práve nedávno som počul, že práve veľmi chutné ukrajinské víno sa už dostáva aj do bruselských obchodov, takže vás môžem len vyzvať, aby ste využili túto príležitosť. Týka sa to najmä neukrajinských priateľov a priateliek, aby sa s tým oboznámili a aby chutnali oveľa viacej lahôdok, ktoré prídu z Ukrajiny v budúcnosti určite. Takže došlo k významnému pokroku pri reformách, ale ako som povedal, ostalo tu ešte veľa vecí, čo treba spraviť. Budem otvorený, pokiaľ ide o schopnosť príjmať zákony, tak tam je Ukrajina na vrchole ale to, čo mi troška chýba, je tá tvrdohlavosť, e, odhodlanosť ich aj implementovať. A potom mi chýba tá udržateľnosť tejto implementácie. Takže stále ide o reformu justície, stále ide o e, boj proti korupcii, komplexný boj proti korupcii Vždy hovorím, že na Ukrajine aj mimo Ukrajiny o tomto hovorím o tom, ako to vidia e, ako vidia svoju ochotu investovať na Ukrajine. A môžem povedať, že v zásade sa tento obraz rozvíja pozitívne, ale ešte stále sú takí, ktorí nechcú investovať, pretože sa obávajú korupcie ktorá existuje na Ukrajine, povedzme, v oblasti stavebných povolení, e, prevádzky e, továrne a podobne. To treba riešiť, rozhodne riešiť. A potom je tu tá téma liberalizácie vízového styku. To je podstatná téma. Ja viem, že sa tým veľmi zaoberáte. Môžem vás ubezpečiť, že komisia je rozhodnutá tu veci pohnúť vpred, posunúť vpred, ale musím povedať, že je to vo vašich rukách v konečnom dôsledku, aj v rukách ukrajinského parlamentu, či sa príjmu závery takým spôsobom, ktoré budú splňať dopredu určené kritéria. A musím otvorene povedať, že napríklad pokiaľ ide o otázku elektronických majetkových hodnôt, za priznanie majetkových hodnôt aj poslancov parlamentu Ukrajiny, tak tam e, treba ešte niečo spraviť, pretože táto myšlienka je taká, že musí byť jasné, ako vyzerajú majetkové pomery teraz ako aj pri pohľade do budúcnosti a nielen pri pohľade do budúcnosti. Ale myslím si, že to všetko sú veci, ktoré sa pri dobrej vôli dajú rýchlo vyriešiť a potom aj my ich dokážeme rýchlo realizovať. Takže v tomto duchu preto vám želám všetko najlepšie vo vašej práci. Viem, že to nie je ľahká práca. Ukrajinský parlament je v určitom slova zmysle vzorným príkladom, keď hovorím o parlamentoch alebo keď ich porovnávam s parlamentmi v iných krajinách, aj pokiaľ ide o zloženie, máte vysokú morálnu povinnosť, záväzok, lebo musíte preniesť, aj ste preniesli ducha Majdanu do parlamentu a preto máte veľkú morálnu povinnosť a ambíciu E, to aj zrealizovať. Môžem vám povedať za komisiu, že vás podporujeme ako celok, nepodporujeme konkrétne strany alebo konkrétne osoby. My podporujeme zásady, my podporujeme pluralitu, transparentnosť, demokraciu, právny štát. To sú tie veci, ktoré, na ktorých stojí Európa. To je to ten základ, na ktorom sme ju vybudovali Máme, a preto by to byť aj vašim základom, pretože máme veľký záujem, aby Ukrajina prišla ešte bližšie k Európe a v tomto zmysle vás čo najsrdečnejšie pozývam, vyzývam, aby ste prácu, ktorú ste začali, ďalej rozvíjali, pokračovali v nej a chcem vás ešte vám pripomenúť, že využite túto príležitosť, ktorú máte a síce, že v najbližších rokoch nebudú voľby u vás. Zamerajte sa na implementáciu, realizáciu EU, Európske inštitúcie, Komisia, Rada, Parlament, medzinárodné finančné inštitúcie sú pripravené a ochotné stať po vašom boku, ale vy to musíte spraviť. To sa, tomu sa nedá vyhnúť a to je presne to, čo ľudia na Ukrajine aj mimo Ukrajiny očakávajú. Je to aj to, čo povedal pán predseda Šulc. Ak sa zrealizujú potrebné reformy, ak dojde k potrebnému reformnému pokroku, tak ani v budúcnosti to nebude inak a bude to tak, že budete mať našu finančnú podporu a chcem povedať možno troška odvážne, že vás budú podporovať nie len európske inštitúcie, ale aj medzinárodné finančné inštitúcie, lebo všetci, počiarkujem, všetci majú záujem na tom, aby z Ukrajiny bol úspešný príbeh a najlepší prí, e, príklad toho, že ak je spolupráca, mierová spolupráca zameraná na demok- postavená na demokracii a prosperite, dokáže prekonať mnoho z minulosti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pánovi komisárovi, ďakujeme aj veľa predsedom parlamentov za ich prácu. Obzerám sa po sále a vidím mnoho známych tvári, či už ZP e alebo ukrajinského parlamentu, ešte aj z obdobia 2004-2005. E, e, vtedy sme navštívili Ukrajinu a vlastne máme za sebou Majdan číslo 1, Majdan 2 a veríme, že teraz už sme v situácii, kedy sa presadí reformný proces No a vieme, že prieskomy, ktoré sa menia, nie, neznamená, že skutočne um, veci sa tak rýchlo minia. Myslím si, že reformný proces nemôže byť tým otrasený, to si všetci uvedomujeme. Ja vám prajem príjemný pobyt. O, 6, o 18. hodine máme recepciu. No a od zajtra sa tvrdo začína pracovať. Dovidenia.